So, liebe Kolleginnen und Kollegen, äh, wir fahren fort in der Sitzung unseres Ausschusses mit äh, der Anhörung der Exekutivdirektorin der Europäischen. Dobrý deň, vítam tu výkonnú riaditeľku EFSI, pani Katrin Žeslan-Lanel. Dobrý deň, vítame vás v výbore Envy, nie je to prvýkrát, čo ste k nám zavítali. Ale dnes sa nachádzate v osobitnej situácii. Vy ste viedli Parmskú agentúru za ostatných 5 rokov. 1. júla 2011 vám mandát vyprší, úplne. a podľa nariadenia 178 z roku 2002 je potrebné aby Management Board na základe zoznamov kandidátov zo strany komisie, aby teda prišiel s návrhom v otvorenej súťaži, no a potom parlament musí s týmto návrhom súhlasiť. Európska komisia 17. novembra rozhodla, že predlží váš mandát o ďalších 5 rokov, to je od 1. júla 2011. 25. novembra dostal výbor list od komisára Daliho v tomto zmysle. Toľko teda k dnešnému vypočutiu. Jeho výsledkom bude list, ktorý zašleme komisii. Dnes o 15. sa o tomto liste budú rozhodovať koordinátori, takže bezprostredne po vypočutí dnes do poludnia. Kolegyne, kolegovia, postup poznáme. Stretli sme sa s ním pri počutiach komisárov a dnes to bude presne to isté. Viete, že musím dávať pozor na ručičky hodiniek, takže držte sa prosím pravidiel. Začneme prezentáciou pani Jocelyn Lanel. 10 minút máte na, tom, na to, aby ste nám predstavili vaše ťažiska, vaše zámbaľa najbližších 5 rokov, potom vystúpia koordinátori a potom budú dve kola otázok zo strany členov výboru a potom na záver ešte dostane 5 minút pani kandidátka. Minúta na otázku, minúta na odpoveď, 45 minút na doplnkovú otázku, minúta na odpoveď. Takto bude ten ping-pong vyzerať. No a hneď dávam slovo pani Katrin Žeslan Lanel, aby nám prezentovala svoj program pre EFSU a najbližších 5 rokov. Nech sa páči, máte slovo.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 vážení poslanci Európskeho parlamentu. Som samozrejme vďačná za príležitosť môcť vystúpiť pred Európskym parlamentom a vymeniť si s vami názory a pohľady na aktivity Európskeho orgánu pre bezpečnosť potravín. Hoci naše zakladajúce nariadenie nám dáva presne alebo teda výsostne vedeckú pôsobnosť, uvedomujeme si, že mali by sme byť zapojení do širšej spoločenskej diskusie o potravinovom reťazci, tak aby naše rady boli nápomocné a efektívne pre manažerov rizik. Tento pravidelný, táto pravidelná výmena názorov už tradične je vždy veľmi konštruktívna, pretože diskutujeme o strategickom rozvoji EFSI a dnešné vypočutie je veľmi dôležité aj v oblasti alebo v kontexte obnovenia môjho mandátu, ako ste povedali aj vy, pán predseda. Vaša podpora bola veľmi kľúčová pri eh, uľahčovaní dôležitej práce, ktorú EFSA robí pri eh, ochrane európskych občanov. Eh, jednoznačne ste preukázali aj váš záujem o prácu EFSI v júni tohoto roka, keď delegácia z výboru ENVY, ktorej predsedal predseda Jo Leinen, navštívila naše ústredie v Palme. Vaša návšteva bola veľmi napomocná pre náš personál, ako aj pre všetkých, ktorí pracujú a teda angažujú sa v aktivitách EFSI. Rovnako a Rovnako ďakujem aj za vašu podporu pri schválení rozpočtu na rok 2011. To je takisto, si to veľmi vážime. V roku 2010 sme si objednali dve nezávislé štúdie, ktoré merali výkonnosť FC počas posledných rokov v porovnaní s istými kľúčovými ukazovateľmi. Prvý, ktorý by som chcela spomenúť, je eurobarometrový e, prieskum o e, vnímaní, e, o užívateľskom vnímaní potravinového rizika. Ten sme uverejnili pred dvoma mesiacmi. Výsledky naznačujú, že európsky spotrebitelia spájajú jedlo s chuťou a potešením a dôverujú európskemu bezpečnostnému systému. A okrem toho dôverujú dôvery, dôveryhodným zdrojom informácií vedci sú až štvrtí za zdravotnými expertami, rodinami a spotrebiteľskými organizáciami a dve tretiny spotrebiteľov umiestňujú svoje dôveru eh, potravinovým agentúram pre potravinovú bezpečnosť, či už na európskej alebo eh, národnej úrovni. E, európske orgány sú zároveň presvedčené, že robia dostatočne veľa preto, aby zabezpečili, že potraviny sú bezpečné, ich výsledky vychádzajú z vedeckých podkladov a že robia dobrý kus práce pri informovaní o rizikách spojených s potravinami, čo je výrazné zlepšenie oproti roku 2005. Druhý prieskum, o ktorom budem hovoriť, e, bol dokončený skôr počas tohoto roka a posudzuje, akým spôsobom je EFSA vnímaná a, a e, ako ju posudzujú jej kľúčoví partnery vrátane európskych inštitúcií, e, vrátane národných orgánov pre bezpečnosť potravy, národných manažerov rizík, aktérov, vedcov a médií. EFSA je považovaná za otvorenú a transparentnú organizáciu, ktorá produkuje obrovský objem vysokokvalitných vedeckých poradných materiálov v rámci podpory, podpory pri rozhodovaní. Vnímame ju ako nezávislú organizáciu, ktorá konsoliduje e, celoeurópske znalosti a expertízu, rovnako buduje aj synergie medzinárodnými agentúrami pre potravinovú bezpečnosť. EFSA je vnímaná ako dôveryhodný partner a, e, a vlastne účastník medzinárodnej e, komunity posudzovania rizik. Vysoký náraz pri počte mandátov, ktoré EFSA dostáva, indikuje dôveru, ktorú EFSA má a ktorú manažer rizik um, zverujú našej organizácii. Jej úloha pri koordinácii európskych sietí a zároveň jej naša história pri um, efektívnej komunikácii smerom k širokému publiku je jasne uznané a oceňované. To nie sú len naše slova, ale to sú e, slova našich hlavných partnerov a aktérov. Rovnako si uvedomujeme, že európske, kap, európska kapacita pre posudzovanie rizik sa zvyšuje eh, vďaka finančnej podpore, eh, ktorú vy a iní ostatné inštitúcie ste poskytli eh, respondenti boli veľmi jednoznační vo, v jednej téme a síce úspech posudzovania a zároveň manažmentu rizik a zároveň to sú kľúčové piliere pre všeobecného potravinového zákona, tu budem citovať, respondenti by nikdy nechceli, aby sme sa vrátili do obdobia pred EFSO. Ale na druhej strane nemáme dôvod byť spokojní so sebou, pretože um, viacero oblastí pre možné zlepšenie bolo identifikovaných. Nevyhnutná je väčšia transparentnosť a otvorenosť v rámci vedeckého procesu. Potrebujeme jasnú a technickejšiu komunikáciu a tomu sa budeme venovať aj v roku 2011 a ďalej. Takže keď sa pozrieme teraz na prvých 8 rokov existencie EFSI, som presvedčená, že môžeme bezpečne povedať, že vo všeobecnosti nová, nový e, európsky systém potravinovej bezpečnosti dos, do, dos, dokázal do, dosiahnuť očakávania svojich zakladateľov. Európa urobila výrazné napredovanie v kľúčových témach verejného zdravia, ktoré sú spojené s potravinovým reťazcom, ako napríklad um, prevencia salmonely, BSE a chemickej kontaminácie potravín. Poradenstvo EFSI eh, bolo výrazným príspevkom voči alebo v smere dosiahnutia týchto cieľov. Okrem toho, pri dosahovaní svojho mandátu EFSA sa prispôsobila regulačným zmenám a zároveň aj potrebám manažerov rizik. To znamenalo, že pracovný program EFSI sa vyvíjal výrazným spôsobom, a to tak vo svojom rozsahu, ako aj vo svojom charaktere v čisto kvantitatívnych e, číslach naša produktivita sa musela výrazne zvýšiť, tak aby sme sa dokázali vysporiadať s rastúcimi požiadavkami na poradenstvo. Len v porovnaní v roku 2007 sme dostali 220 otázok zo strany Európskej komisie v roku 2009. E, tento, to sa to nara- zvýšilo až na 360 otázok. A v roku 2010 sme dostali 900 otázok. Podstatný nárast vo výstupe. Viac ako 600 stanovisk tento rok, aby sme sa vysporiadali s týmito požiadavkami, bol dosiahnutý prostredníctvom zvýšených ľudských a finančných prostriedkov, a to je vďaka vašej podpore. Zisky v oblasti efektivity, cenná podpora, cenná podpora vedeckých expertov a v neposlednom rade aj angažovanosť talentovaných a talentovaného a dedikovaného personálu EFSI. Regulačný rozvoj od roku 2002 si vyžadoval výrazný nárast v oblasti prostriedkov, ktoré alokujeme na posudzovanie regulovaných produktov alebo aplikácií, ako tom hovoríme my ako napríklad posudzovanie pesticídov, prísad a prímesí do potravín a krmiv a e, ďalších e, ochranných látok, rovnako ako aj e, zdravotné označenia výrobkov. Keď, naša základná, keď naše základné radenie bolo schválené, bolo ťažké predvídať, že o 8 rokov neskôr viac ako 70 našej, našho vedeckého výstupu sa bude týkať priamých e, žiadostí, alebo že 40 našich prostriedkov budeme venovať takéto, takémuto typu práce. V tomto kontexte pracovný program FC sa stáva veľmi podobným e, programu ostatných agentúr ako napríklad Európska agentúra IMA alebo Európska chemická agentúra ECA. Charakter našej práce sa tiež vyvíjal, a to v odozve na zmeny v sektorálnej legislatíve. A sa teraz neposudzuje len riziko pre ľudí a zvieratá alebo bezpečnosť rastlín, ale posudzujeme aj rizika pre životné prostredie. Napríklad naše posudzovanie životného, eh, rizika pre životné prostredie v oblastiach ako GMO a pesticídy. EFSA má dôležitú úlohu pri ochrane životného prostredia a zároveň zabezpečuje bezpečnosť európske, eh, európskeho potravinového reťazca. Okrem toho stále viac posudzujeme nielen rizika, ale aj efektívnosť benefitov pre zdravie alebo životné prostredie, ako napríklad naša oblasť eh, v oblasti mm, označení zdravotných benefitov a pesticídov. Rovnako sme sme e, ťaž, výrazne investovali do zberu dát, tak aby sme zvýšili bezpečnosť a presnosť e, našho, našej analýzy a naša, náš monitoring je kľúčový preto, aby sme chránili životné prostredie, ale aj užívateľov. Redistribúcia prostriedkov, e, ktorú sme implementovali v nadväznosti na zvýšenie žiadosti, znamenala aj to, že sme sa museli pýtať sami seba niekoľko dôležitých otázok prvom rade, akým spôsobom budeme môcť e, e, odpovedať na veľké otázky v oblasti verejného zdravia, ako napríklad chemické a zdravotné kontaminanty, rovnako aj e, otázky spojené s vlajkovými projektami Európskej stratégie 2020 a síce inovácií, ktoré sú zároveň chytré ako aj udržateľné. Rada by som s vami zdieľala spôsob, ako sa chceme vysporiadať s touto duálnou výzvou. Som presvedčená, že musíme prijať štyri kľúčové kroky v prvom rade. E, panelový systém je dobrý a efektívne funguje a zároveň dodávame to poradenstvo, ktoré si manažeri rizik vyžadujú. Okrem toho, Kvôli zväčšiemu počtu žiadostí a otázok veľká časť nášho času je venovaná rutinnému hodnoteniu. Okrem toho, dopad súčasnej ekonomickej situácie spôsobí, že pre národných expertov bude stále ťažšie angažovať sa v našich aktivitách. A práve preto, aby e, to bolo aktívne a atraktívne aj pre... Musíme zabezpečiť, aby to bolo atraktívne pre vedúcich a popredných expertov. A musíme zabezpečiť udržateľnosť týchto vedeckých panelov. A za týmto účelom musíme modernizovať ich úlohu. Preto navrhujeme, aby do budúcnosti sme sa zostredili sústredili na ich príspevky a aby sme sústredili na to, kde ich znalosti a ich e, expertný pohľad môže mať najlepší dopad, tak aby sme sa venovali e, komplexným témam e, vedeckých, a, vedeckých otázok a zdravotných otázok. A zároveň ich znalosti musia garantovať kvalitu nášho vedeckého príspevku. Po druhé, ako výsledok toho, tejto zmeny dôrazu v oblasti práce vedeckých expertov EFSA bude musieť zvyšovať počet vedeckých zamestnancov, ktorí za- zabezpečujú spracovávanie týchto žiadostí. Tento model aplikujeme už aj v prípade pesticídov, a to v spolupráci e, s národnými orgánmi pre posudzovanie rizik. A je to veľmi podobné e, s modernými e, technikami, ktoré používa EMEA. Okrem toho, čo príspevok členských štátov je kľúčový, ak máme sa vysporiadať stále väčším nárastom požiadaviek. Z roka na rok to môže byť e, jednak e, predvydateľné, jednak to musí byť udržateľné. Väčšia miera synergie medzi EFSO a národnými vedeckými organizáciami sa odzrkadluje predovšetkým v hodnote e, kontraktov a grantov, ktorá EFSA každoročne vypisuje. A zvyšuje sa z 1 miliónu v roku 2007 na 8 miliónov v roku 2010. Diskutovali sme o tom s našim poradným výborom, riadiacim výborom a komisárkou Dali. A diskutovali sme o tom um, rovnako aj na poradnom výbore pre EFSU. Potrebujeme ďalej rozvíjať spoluprácu s členskými štátmi. A zároveň s týmito členskými štátmi sa musíme sústrediť na to, aby sme sa venovali vybranému poštu národných inštitúcií, tzv. centier excelencie, musíme mať lokálnu angažovanosť a aktivitu investovania do takéto expertízy. Takýto prístup bude vzájomne, e, vzájomne efektívny, pretože to pomôže EFSE dodávať a zvyšovať pocit vlastníctva e, v, do, v čo do práci EFSI. A zároveň budeme efektívnejšie vedieť manažovať prostriedky, ktoré máme v rámci celej Európskej únie a budeme vedieť posudzovať národné posudzovanie rizik na úrovni členských štátov. Ale úroveň investície v oblasti 8 miliónov musí z 8 8 miliónov musí narásť výrazným spôsobom. Po štvrté, risková, riziková komunikácia e, je dôležitou časťou nášho procesu. E, zdieľajú to spoločne manažer rizik a experti. Je to kľúčové, aby sme zvyšovali dôveru spotrebiteľov v naše poradenstvo. Vyvinuli sme niekoľko iniciatív, ale v rámci našej novej komunikačnej stratégie 2010-2013 e, musíme budovať komunikáciu na princípe dopadovej efektivity a zároveň e, musíme rozvíjať viac tematický prístup v rámci našich komunikačných aktivít. A to práve preto, aby sme nekomunikovali, aby sme komunikovali a publikovali každý jeden výstup, ktorý budeme mať. Musíme proaktívne komunikovať o kľúčových témach, kde dokážeme byť viac relevantní a dokážeme zabezpečiť väčší dopad. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, myslím, že sme pochopili e, a môžeme prestúpiť k otázkam. V opačnom prípade nám vyprší čas, takže ďakujem veľmi pekne a prvá otázka pochádza od e, Pilar z EPP. Nech sa páči, máte jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ospravedlňujem sa za to, že nemám hlas. Ďakujem ešte raz veľmi pekne. E, pani riaditeľka, v zásade e, snažíte sa zabezpečovať vedecké poradenstvo pre členské štáty a inštitúcie. To je obrovská zodpovednosť. Včera sme e, si mohli vypočuť, že veľmi veľa štúdií nie sú nezávislé. Nie sú nezávislé od priemyslu, pretože napríklad nemáme adekvátny prístup k nezávislým poznatkom. hovorili sme napríklad o GMO. Spomínam si, že keď e, môj e, syn hrá, hrá futbal e, a rozhodca, keď môj syn hrá futbal a rozhodca je zaujatý, tak samozrejme, že nikto nemôže vyhrať a drží palce vždy tomu, od ktorého týmu pochádza. Takže nemôžeme veriť v nezávislosť správ, ktoré sú prepojené s priemyslom. Mohli by ste nám prosím vysvetliť, akým spôsobom chceme získavate a zabezpečujete to, že títo vedci, ktorí pracujú na daných správach, budú skutočne nezávislí od priemyslu. Pretože aby nemala, nemala nemal priemysel žiaden vplyv na tvorbu týchto správ. Um, pretože tie obvinenia, ktoré zazneli včera, ma naozaj veľmi trápia. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Vaša odpoveď, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Keďže, ako ste hovorili, musíme sa spoliehať na externých eh, vedeckých expertov, ktorí musia poskytovať asistenciu a zároveň eh, ktorí vám dávajú vedecké poradenstvo. A od začiatku sme od začiatku FC sme mali politiku nezávislosti nášho poradenstva. A síce vytvorili sme a ďalej posilnili túto politiku aj v roku 2007. A táto politika vychádza, povedala by som, zo šiestich pilierov. Prvý pilier, ako ste hovorili, je výber expertov. Tu sa snažíme vybrať expertov e, v, v rámci kritérií, ktoré sú veľmi transparentné a v rámci ktorých zabezpečujeme to, že títo experti majú jednak vysokú úroveň vedeckých znalostí, jednak majú aj vysokú úroveň skúseností pri posudzovaní rizik a zároveň nedochádza k všeobecnému konfliktu záujmov eh, s aktivitami FC v rámci panelu skupiny, ktorého, ktorého sme členom. Okrem toho eh, pracujú v paneloch a výboroch a pracovných skupinách a to znamená, že sa spoliehame na kolektívne znalosti. Ehm, poradenstvo FC nie je poraden, porad, porad, poradenstvom jedného človeka alebo jedného jedinca. Je to výsledok kolegií a panelov, minimálne 21 členov v rámci panelu. Okrem toho máme systém, v rámci ktorého každý expert musí deklarovať e, svoj záujem, a to v, v každoročnej deklarácii záujmov. Tieto deklarácie sú uverejnené, alebo prehlásenia sú uverejnené na našej web stránke. Na každom stretnutí v závislosti od e, od, od charakteru stretnutia e, vyhlasuje vlastnú nestrannosť. A to overujú naši, naši zamestnanci. A práve podľa tejto svojej deklarácie alebo vyhlásenia sa môžu alebo nemôžu e, zúčastňovať práce, podľa toho môžu byť alebo nemôžu byť e, vymenovaní za predsedov alebo spravodajcov daného výboru. Minulý týždeň sme rovnako definovali aj politiku, v rámci ktorej ak expert nedokáže preukázať záujem, ktorý môže byť, môže byť priestupkom, tak máme tu konkrétne kroky, ktoré pôjdu, ktoré, ktoré príjmeme proti takémuto konfliktu záujmov. Ďakujem pekne, tak Dagmar Rodpier, nech sa páči. Now, there we are. Could, could we please have zero? <laughs> Thank you very much. <laughs> uh, in a tele telegraphic style. Uh, Ms. Ghislaine Lanel scientific excellence Ďakujem veľmi pekne. Vedecká excelencia. Akým spôsobom si myslíte, že viete zlepšiť vedeckú excelenciu? Um, najmä čo sa týka prípravy stanovisk, ktoré musia brať do úvahy napríklad aj uh, princíp opatrnosti, čo je veľmi dôležitý princíp. Akým spôsobom chcete zvýšiť dôveru uh, voči stanoviskám FC a vedeckých postojov uh, ešte stále napriek tomu všetkému, čo ste spravili, ešte stále to nie je na danej úrovni, ako by sme si želali. Okrem toho popisujete zmeny štruktúry, plánujete zmenu panelového systému. Som presvedčená, že musíte zmeniť štruktúru FC. Nie som si zatiaľ istá, ako má fungovať ten panelový systém. V každom prípade, čo by ste robili v rámci súčasnej zmeny štruktúry, ak nedostanete adekvátny objem prostriedkov a personálu, ktorý potrebujete a zároveň ehm, vnímate nevyhnutnosť zmeny týchto vecí. A len mimochodom posledná vec, komplexnosť stanovisk vedeckých tých stanovisk, len aby, aby sme aj to zobrali do úvahy, aby zobrali do úvahy naše postoje. Thank you. Three questions in one minute. Ďakujeme za minútu tri otázky. Máte pravdu, keď tvrdíte, že kvalita je rozhodujúca. Nejde to len nezávislé vedecké poradenstvo je dôležité, aby malo vysokú kvalitu. Máme externé a interné formy revízie kvality, takisto metodológiu riziko, zvládania rizík. V Európe i mimo Európy sa snažíme o najlepšiu metodológiu. Všetky aktivity sa týkajú aj zberu údajov. Túto kvalitu môžeme ešte rozvieť a v neposlednej miere e, máme aj dôležitú prácu, kde sme preverovali našu prácu a chceme príjmať aj ďalšie iniciatívy, aby sme mali ešte jasnejšiu prezentáciu rizikovým manažérom ešte pred implementáciou musíme sa lepšie zaoberať organigramom. Každý rok spracovávame roč 800 e, žiadostí, toto treba odzrkadliť Nejde však len o organizgram, takisto externe konzultujeme s cieľom zlepšiť efektivitu našej práce. Sociálne potreby, áno, máte pravdu, musíme poskytovať čo najkomplexnejšie, najkvalitnejšie vedecké poradenstvo. V rámci našich kompetencií sa snažíme e, zameriavať sa na zdravie e, ľudí, zvierat, rastlinstva a takisto rizikový manažment environmentálny, takisto o, o, prínosy pre verejné zdravie, takže ak chcete rozšíriť aktivity EFSI, aby naše poradenstvo bolo lepšie, je to možné, ale budeme to robiť len v rámci regulačného rámca doplňujúca otázka, ktorá sa týka nie len rozšírenia poradenstva pre EFSI, ale rozšírenia mys- myslí vedcov, ktorí, ktoré, ktorí momentálne z, zmýšľajú veľmi jednosmerne a nerozumejú e, zložitosť tí otázok, ktoré od nich očakávame. Ako by ste ich mohli vzdelávať týmto smerom? Ako reštrukturalizujete potrebné zmeny v rámci EFSI? bez eh, zvýšených personálnych či finančných prostriedkov. Myslím si, že sme vyvinuli už veľa snahy, aby sa zlepšila transparentnosť a otvorenosť našich vedeckých procesov. Môžeme postupovať aj lepšie, predovšetkým v oblastiach, kde eh, viera v naše poradenstvo nie je optimálna. Napríklad problematika geneticky modifikovaných organizmov. Tu chceme teda vyššiu transparentnosť, otvorenosť, lepšie sa a, znížiť mieru neistoty, ale tiež chcem povedať, že je dôležité, aby sme uznávali, že e, naše kompetencie sú obmedzené na vedecké posudzovanie risk, rizík. Nesmieme, nemôžeme prekračovať toto, túto oblasť. Tým pádom by sme porušili princíp oddelenia rizikového manažmentu a tej druhej oblasti. Corinne Lepage. Corinne Lepage je ďalšie, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Vážená pani predsednička, moja otáz, otázka, e, už ju predišla pani Ajuzo. Hovoríte nám, že ste vyvinuli veľké e, e, úsilie, uh, uh, ale moja otázka je veľmi jednoduchá plánujete v tomto funkčnom období, ob, eh, období eh, či plánujete, eh, či plánujete, aby slovám nasledovali aj činy. Máme tu zo pár zodpovedných, napríklad International Life Science Institute, ktoré, ktorý majú určité úlohy v komisii pre, pre geneticky modifikované organizmy. Keď sa teraz pozrieme na to, že návrhy e, inštitútu sa prevzali do e, usmernení, tak si kladem otázku, či by sa nemal nanovo obsadiť tento, tento výbor, táto komisia, pretože konsens tu nemá veľký zmysel, ak sa, iná, e, ak sa teda nechcete vyhnúť kritike, mali by byť povolené predsa aj oponentské názory. Ako som povedala, záujmy odborníkov tejto e, pracovnej skupiny sa e, veľmi transparentne preverujú. Tieto kritéria sú každému k nahliadnutiu. Je dôležité uznávať, že keď EFSA pracuje, tak zohľadňuje všetky dobré, relevantné vedecké informácie, kdekoľvek je ich pôvod – či už je to z vedeckej literatúry, z materiálov, ktoré nám predkladajú žiadatelia. Často je, sú to príspevky e, organizácií, ktoré financuje priemysel a čo my sledujeme je to, či je to relevantné a či je to dobrá veda. Keď hovoríme o nezávislosti FC, tak takisto e, nestrácame pohľad zo skutočnosti, že musíme poskytovať dobrú vedu Musíme vytvárať dôveru nielen skutočnosťou, že naše e, poradenstvo je nezávislé, ale že tiež toto uznávajú e, predstavitelia vedeckej obce a komunity e, rizikového manažmentu v Európe i mimo nej. A toto je našim cieľom. To chceme vybudovať nad rámec vašich slov, pani Lebáš, by som tiež zdôraznila, že je dôležité mať otvorenú diskusiu, vrátane diskusie s e- expertami, ktoré majú iné názory. Napríklad na úrovni pracovnej skupiny by sme chceli e, poskytovať čoraz viac možností na hearingy, vypočutia odborníkov v prípade situácií, kedy dochádza ku konfliktu záujmov, či už z oblasti priemyslu či mimovládnych organizácií, aby tu verejnosť mala nezávislé informácie. Kedykoľvek je tu rozprava, kontroverzia k vedeckým témam v spoločnosti, aby to bolo súčasťou diskusie vo vedeckej práci FC. Prepáčte, pani riaditeľka, ale neodpovedali ste eh, na moju otázku, ktorá bola veľmi presná. Pán Kuper je zodpovedná osoba v tejto, v tejto e, skupine pre e, modifikované organizmy. Je to veľmi zodpovedná funkcia. Prosím, odpovedajte na moju otázku. Aktivity, ak sa e, nemýlim, o ktorých hovoríte, súvisia s, s vývojmi spred niekoľko rokov k materiálu, ktorý súvisí e, s posudzovaním rizík, e, s metodológiou, s geneticky modifikovanými organizmami. A toto tiež bolo predmetom výskumu, ktorý financovala generálne riaditeľstvo výskum, čiže verejne financovaný projekt, kde pán Köper ako ďalší odborníci bol e, zúčastnený. A toto my považujeme za aktivitu, ktorá je určite alebo mohla by byť užitočná pre prácu tejto skupiny. A nie je tomu tak, že ten, ten tá vedecká skupina e, tak povedať požehnala tomuto materiálu. Boli tu aj ďalšie príspevky, ktoré sa zohlasnili, keď sa rozbiehala táto metodológia. Merci beaucoup. Ďakujeme. Bart Stas. Ďakujem, pán predseda. Ešte raz by som sa chcel vyjadriť k tomu, e, čo povedala Pilar a Korin Lepáš. Takisto vy ste to mimochodom spomenuli aj v svojich úvodných slovách. Existuje Eurobarometer a jeho výskum v tejto súvislosti a tu sa tvrdí, že e, je veľmi dôležitá dôvera a to je určite úloha riaditeľa EFSI predchádzať záujmovým konfliktom. Vy ste práve teraz sa obhajovali pred obvineniami e, z, nez- e, z chýbajúcej nezávislosti. Ide tu o usmernenia z roku 2007. To všetko je len teória, ale ako často bolo tomu tak, že vedecký e, odborník skladol takéto otázky a ako často poukázal na možné konflikty záujmov. Ide mi teda o tú otázku, ako vyzerá realita v porovnaní s teóriou. Máte tu vysvetlenie? So, um, Said, Ako som už povedala, jasne sme v našem, našom, našej politike k vyhlásení o záujmoch vyjadrili tie usmernia, čo považujeme za záujem a čo považujeme za konflikt záujmov. A to je politika, ktorú, ktorú, ktorú implementujeme, ktorú chceme správne uvádzať do nášho každodenného životu pokiaľ ide o benchmarky s ďalšími európskymi i neeurópskymi organizáciami, nemyslím si, Myslím si, že by sme sa mali uspokojiť so skutočnosťou, že toto je veľmi masívna a premyslená politika a treba si vybrať kritéria, aby ste sa mohli rozhodnúť, či ide alebo nejde o konflikt záujmov. Môžeme diskutovať o tom, súhlasím, áno a som pripravená na takúto diskusiu s vami. Ale takisto môžem dodať, že, že po tri rokoch implementácie tejto politiky a po diskusiách s delegáciami, ktoré nás v Parme navštívili, delegácia vašeho výboru Envy, sme diskutovali určité témy, ako napríklad skutočnosť, že predsedovia a podpredsedovia vedeckých výborov a odborníci majú viac zodpovednosti než iní. Um, a mali by sme byť tu rigoróznejší v eh, požiadavkách a snažíme sa byť efektívnejší pri implementácii pravidiel s cieľom vyhnúť sa eh, možných predvídaných konfliktov záujmov pri týchto rozhodnutiach. A už sme prijali opatrenia, ktoré budeme aplikovať ako náhle eh, budeme poznať tie zloženia komisí tohto i budúceho roka. Nož, ďakujem vám za vašu odpoveď, ale položil som vám konkrétnu otázku. Ako to vyzerá e, e, za posledné tri roky vašeho funkčného obdobia? Udialo sa vôbec, že by e, niektorý z, S, e, z odborníkov nebol akreditovaný? že sa v screeningu ukázalo, e, že má nejaké záujmy, alebo že odborníci samotní vyhlásili, že nemôžu spolupracovať, pretože majú iné záujmy. Stalo sa to vôbec? Yes, Every... Áno, naozaj, každý týždeň e, vylúčime určitých odborníkov zo so špecifických aktivít. Can nemôžu byť spravodajcom alebo predsedom, alebo nemôžu byť navrhovateľmi, e, spravodajcami. To je celkom časté, aby naša, naše poradenstvo bolo nezávislé. To nie je nejaká výnimka. Dokonca sme mali aj situácie, sme bohužiaľ zistili, že odborník e, zanedbal vyhlásenie svojich záujmov, čo sme neskôr považovali za konflikt záujmov v dvoch situáciách dokonca. A tu sme iniciovali postup na vylúčenie tohoto experta. Nie len to, e, tiež sme preverili na novo vedecké zistenia, aby sme zabezpečili, že jeho vplyv nebol taký, ktorý by mohol skompromitovať nezávislosť našeho poradenstva. Ďakujeme. Judy Garling. Ďakujem. Mám otázku týkajúcu sa klonovania a jeho vzťahu s potravinovými normami v členských krajinách, ako možno e, získať poradenstvo tu. V piatok nám oznámili, že, že explicitne nám zo, so správy vyplynulo, že klonované meso je bezpečné na konzumáciu a to je v rozpore s názormi vašej agentúry, že e, nie sú tu nie sú tu naznaky, že by boli rozdiely, ale to nie je tá istá, tá istá formulácia. A to určite spotrebiteľom nedáva definitívnu radu v tomto ohľade, takže moja otázka by bola, ako vy e, komunikujete s členskými krajinami v týchto veciach, ako využívate alebo zapracovate ich názory do vašeho rozhodovania a či podporujete naše úsilie zaviesť špeciálnu legislatívu pre klonovania, konzumáciu mesa klonovaných zvierat. Ak si zoberieme príklad e, klonovania, využívame množstvo fóriem komunikácie, spolupráci s členskými e, krajinami. E, na základe pokynov komisie máme prepoj, styčných dôstojníkov a aj špeciálne body záujmu na zber odborných informácií, identifikujeme odborníkov k daným témam a to bolo naozaj podstatné, keďže viete, že neexistuje toľko údajov a informácií. Takže toto bola naozaj vec kritická a je dôležité povedať, že stanoviska agentúry pre štandardy potravín vedeckí poradcovia EFSI podporili. Nie je tu rozpor e, s našimi tvrdeniami, teda pokiaľ ide o bezpečnosť, nevidíme rozdiel medzi e, klonovaným mesom, či, e, alebo tam mliekom či mesom z klonovaných zvierat a normálnymi zvieratami, ale takisto si môžete pamätať naše výhrady k zdraviu e, samotných zvierat, čo je dôležité. A je to čas našeho záujmu. sú tu neistoty v tejto oblasti, takže monitorujeme všetko, revidovali sme naše vedecké stanovisko a tešíme sa na rozvoj v určitých kľúčových vedeckých projektoch v európskej i európskej úrovni, aby sme znížili neistotu a nedostatok vedomostí v tejto oblasti. A takisto nemôžem tiež komentovať otázku legislatívy, pretože to nie je naša kompetencia, či to je vhodné alebo nie, mať rôznu legislatívu pre klonovanie či a neklonované e, produkty. Ďakujem, myslím si, že ste e, snažili ste sa vytiahnuť to podstatné na ilustráciu toho projektu. E, na konci rozpráv Ehm, vlády Spojeného kráľovstva hovorili, že meso je bezpečné na konzumáciu. Vy to formujete trochu inak. Ehm, máte do určitej miery povinnosť dať spotrebiteľom odpoveď, podľa mňa. Hoci netvrdím, že vaša odpoveď bola nesprávna. Myslím si, že odpoveď dávame, keď tvrdíme, že takýto je stav a musíme naďalej monitorovať túto oblasť e, úzkostlivo. Netýka sa to len e, klonovanie, týka sa to mnohých oblastí. Nikdy e, odo mňa nebudete počuť stanovisko, že je to definitívne a konečné. Vo vede, a to je dôležité, sa veci každodenne e, menia. Niečo, čo dnes platí, zajtra môže byť nesprávne. A naše zistenia sa nie vždy ľahko oznamujú. Pani Leotard? Ďakujem pekne chcem sa poďakovať vám za vašu prítomnosť. Ste jediná kandidátka a preto kladiem otázku, či to bola otvorená e, súťaž, výberové konanie. Ako je možné, že ste jedinou kandidátkou? Súvisí to snáď so zložitou situáciou EFSI, že existuje tak málo personálu, tak málo finančných zdrojov až dokonca musíte používať v služby e- externých poradcov, zavádzať rôzne poplatky, honoráre. E, zohrávalo snáď aj to úlohu? Um, Ďakujem vám za otázku. Myslím si, že toto vypočutie je súčasťou e, procesu, ktorý plne popisuje tie zakladateľské usmernenia, kde sa hovorí, že výkonný riaditeľ môže požiadať iba raz o obnovenie svojho mandátu. E, preto je tu len jediný kandidát, teda ja. Idak by bola komisia e, iniciovala verejné, verejné, e, verejnú súťaž. Je to teda súčasť projekt, e, procesu. Áno, uznávame, že máme viac a viac práce, že sme na konci obdobia výrazného rastu FC, sme však veľmi hrdí a šťastní, že máme takéto pracovné vyťaženie, pretože to ukazuje e, dôležitosť našej oblasti. Medzi nami však je dôležité, aby sme zabezpečovali, že EFSA aj naďalej bude mať e, schopnosť e, riešiť tie podstatné riziká kontaminácie spojené s ekológiou, so stravovacími návykmi Všetka táto práca je samozrejme dôležitá, ale musíme vám tiež pripomenúť, že raison d'être FC sa spájal z e, BSE na, na úvod rôznymi znečistujúcimi látkami a tak ďalej. Takže je dôležité, a zdieľam vaše postrehy, že treba zabezpečiť, aby EFSA bola v stave poskytovať podporu trvalo udržateľným inováciám, aby riešila základné e, rizikové otázky spojené s verejným zdravím. Som pripravená vám v tejto súvislosti na čokoľvek odpovedať. Ja, ik stelde u ook een vraag over het feit dat... Ešte mám doplnkovú otázku, respektíve chcem upresniť, čo som sa pôvodne pýtala. EFSA sa zaoberá aj financovaním Ehm, napríklad sa uvažuje nad zavedením systémov spoplatnenia poplatkov, ako to teda realizovať, čo si o tom myslíte, ako pri takomto systéme môžete zaručiť ehm, nezávislosť EFSI. Well, here I would say um, that it is important. Nož, eh, podľa môjho názoru je dôležité, mm-hmm ak e, teda chceme, aby EFSA napredovala, je potrebné nájsť nové zdroje. Ja si uvedomujem, že tá atmosféra hospodárska, rozpočtová je teraz veľmi napätá, takže nebudem žiadať o ďalšie zdroje z rozpočtu ani poplatky, ale je potrebné dostať ďalšie zdroje, aby sme mohli byť pre vás náležitou podporou, aby sme mohli chrániť spotrebiteľov. A tieto zdroje môžeme získať len tým, že EFSA zavedie systém poplatkov. Len vás chcem ubezpečiť, že tento systém nie je žiadnou novinkou v Európe. Existujú aj iné agentúry EÚ, ktoré majú poplatky ako napríklad agentúra pre liečiva alebo pre chemické látky. E, tento systém sa dá tak zorganizovať, aby na tom neutrpela nezávislosť poradenstva agentúry, ak teda budú musieť podniky platiť poplatky. Ďakujem pekne. Sa EFD tu nikto nie je. Tak poďme k druhému kolu otázok. Renáta Zomer ako prvá. Ďakujeme pekne, teším sa, že ste prišli. Mám otázku k health claims, e, teda k e, uvádzaniu zdravotných e, vlastností. 40 tisíc takýchto údajov je potrebné vyhodnotiť, 4 tisíc na tých sa sústreďujete. Myslím, že teraz to má prebiehať všetko paralelne, celý ten zoznam, toto je správne z hľadiska hospodárskej súťaže, takže máte nejakú predstavu, kedy to bude, aby podniky si mohli veci jasne naplánovať. A ďalšia otázka, takže áno, tie poplatky za vaše hodnotenia chcete zaviesť Predpokladám, že to bude tak aj v prípade týchto zdravotných informácií. Ako to bude s malými a strednými podnikmi? Budete zohľadňovať ich potreby? E, keďže tieto sú veľmi zaťažené. Bude tam nejaké odstupňovanie tých poplatkov, alebo budú vo všeobecnosti také, že ich budú môcť zaplatiť aj malé a stredné podniky? A ešte ďalšia otázka, tu položím teda až potom ako doplnkovú. You. Right Ďakujem pekne, máte pravdu. Sme dostali relatívne veľa takýchto zdravotných informácií. 4600 v roku 2008, tie je potrebné prehodnotiť. My chceme celú túto činnosť uzavrieť výnimkou botanickej oblasti do konca júna 2011 aby komisia mohla potom na základe nášho vedeckého poradenstva urobiť závery. Takže naďalej budeme fungovať podľa jednotlivých e, oblastí. A áno, máte pravdu, že takéto informácie dostávame nielen podľa článku 13.1, ale v rámci aplikačného systému. Tam sme dostali 400 požiadaviek podľa článkov 13.2 a 13.5, takže to je veľmi dôležitá činnosť, e, zamýšľame teda tie poplatky. A pokiaľ ide o ten systém, ja si myslím, že komisia zrealizuje dopadovú štúdiu, e, pokiaľ ide o takéto poplatky pre EFSU, až to tam bude zakomponované. Dobre, a teraz moja doplnková otázka pokiaľ ide o tieto hodnotenia. sa nabrala ďalší personál. Keď e, tieto informácie budú vyhodnotené, áno, nejaké budú prichádzať ešte aj ďalej takéto žiadosti, ale čo s tým personálom chcete ho celý zachovať kvôli ďalším úlohám, alebo ako to plánujete riešiť? Už keď som ja vstúpila do FC, tak mi mnohí vraveli, že roky 2008 budú veľmi komplikované, pretože tam dôjde k obrovskému narastu úloh FC. Áno, každoročne dochádzalo k nárastu našich povinností, takže keď skončíme s prácou na zozname podľa článku 13.1, keď tieto zdravotné informácie vyhodnotíme, keď vyhodnotíme alebo ukončíme všetky veci súvisiace s e, vyživovými hodnotami. Článok 13.1. Niektoré podniky možno budú chcieť e, znova predložiť e, ďalšie žiadosti, ak budeme teraz hodnotiť negatívne ich zdravotné informácie. Podľa mňa je dôležité, aby sme teda zachovali naše kapacity, aby sme mohli byť dobrou podporou pre tých, čo príjmajú rozhodnutia, teda pre vás. Ďakujem pekne, pán Arzenis. Ďakujem, pán predseda. Ja mám otázku k ekvivalentom. Toto je princíp, ktorý sa používa v oblasti GMO, ale vedecká obec ho kritizovala. Geneticky modifikované organizmy sa často považujú za ekvivalenty bežných organizmov ale vykazujú rôzne charakteristiky, pokiaľ ide o aminokyseliny, vitamíny a tak ďalej. Takže aký je váš plán v tejto oblasti? Chcete tento, si, tento princíp nahradiť a ak áno, tak čím? Um, um, a specific um, a risk assessment methodology. Áno, máte pravdu, že bola vytvorená špecifická metodika v oblasti GMO, keďže naozaj majú špecifika a nejakú rastlinu v rámci GMO nemôžeme hodnotiť na rovnakom základe ako nejaké chemikálie, takže preto používame komparatívne údaje, porovnávame GMO s bežnými rastlinami. Ja si naozaj uvedomujem, že niektorí ľudia napadajú túto metodiku, hoci je uznaná Takže je dôležité, aby sme boli tejto kritike týmto poznámkam otvorení. Je dôležité, aby prebiehala vedecká diskusia s tými, ktorí kritizujú túto metodiku. Takže v roku 2011, keď skončíme s tým usmerňujúcim dokumentom o potravinách a krmovinách, tak tam tie komparatívne postupy zohľadníme. V marci chceme urobiť workshop, na ktorý pozveme expertov z členských štátov, mimovládnych organizácií a z priemyslu. A tam sa teda budeme venovať tejto metóde ekvivalencie a tých porovnávacích mechanizmov. Takže vo všetkej transparentnosti chceme viesť takúto diskusiu, chceme to využiť ako príležitosť na diskusiu s odborníkmi z rôznych kruhov. No a keď toto všetko ukončíme, tak vás rada poinformujem o výsledkoch. Ďakujem pekne. Pani Pilar Ajuzo sa pýtala už na podobnú vec. Je tu teda určitá kritika, pokiaľ ide o personál v EFSE. A môžete nám garantovať, že aj v funkcii, že neprimete eh, žiadnu pozíciu eh, v biopriemysle, v biotechnologickom priemysle? Myslíte mňa osobne? Nezamýšľam, nezamýšľam ďalej pôsobiť v tomto sektore. Podľa mňa je veľmi dôležité uvedomiť si, že v EFSE platia platí služobný poriadok, z ktorého vyplýva aj postup po ukončení výkonu funkcie v EFSE v zmysle zisťovania konfliktu záujmov, ale nie som si, istý, nie som si istá, že by um, odvetvie malo záujem o moje špecifické schopnosti. Pani Grosted.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 Myslím si, že by bolo možno dobre prejsť k systému externých expertov, k systému interných. Viem, že to nie je aktuálna otázka, lebo by sme potrebovali navyšiť rozpočet a to momentálne nie je prioritou v rozpočte európskych spoločenstiev. Ale mňa by zaujímalo, či ste to nejako hodnotili z e, finančnej a hospodárskej stránky, keby sa prešlo k internej štruktúre z tej externej. A ešte mám ďalšiu otázku minulý október. Sme o tom hovorili na seminári. Ide o uvádzanie na trh takých potravín, ktoré nie sú určené, nie sú vhodné na konzumáciu e, v časoch krízy, či nepotrebujeme nejakú ofenzívnu stratégiu proti takýmto postupom, teda že by orgány činné v trestnom konaní pôsobili proti takémuto organizovanému zločinu. už vaša prvá otázka, máte pravdu. Myslíme, že by sme mali posilniť naše vnútorné vedecké kapacity, čo by samozrejme mal za následok eh, nábor ďalších vedeckých pracovníkov. Ja si uvedomujem, že sa nachádzame v zložitej hospodárskej rozpočtovej situácii. Rovnako si uvedomujem, že bezpečnosť potravín je na prvých priečkách záujmov ako poslancov, tak aj spotrebiteľov, takže musíme zabezpečiť náležité financovanie našej agentúry tak, aby sme mohli zabezpečiť verejné zdravie v tejto oblasti. Podľa našich odhadov, ak naozaj chceme reagovať na výzvy, pokiaľ ide o uplatňovanie pokiaľ ide o tie jednotlivé žiadosti, ktorých počet neustále narastá, tak musíme navýšiť počet personálu. 120, 150 osôb. To je naša predstava. Viem, že sa to môže zdať veľa, ale keď porovnáme naše vybavenie s inými agentúrami, napríklad s Európskou agentúrou pre liečiva, je naozaj povedať, že toto je len primerané číslo, že to vôbec nie je priveľa. Sektor polnohospodársko-potravinový je prvým hospodárskym sektorom v Európe. Potraviny potrebujeme pre život, pre zdravie a v najbližších 5 rokoch zrejme budeme musieť navýšiť rozpočet EFC asi o 50 miliónov eur a toto vôbec nie je veľa, keď to porovnáme s e, tými výsledkami, ktoré prinášame, s tou prácou, ktorú vykonávame, vzhľadom na dôležitosť e, potravy v našom živote a na dôležitosť tohto sektora v ekonomike. Pokiaľ ide o ten ob, to obchodovanie alebo pašovanie, toto je skôr otázka pre manažérov rizik, a orgánov, ktoré posudzujú súlad. Ak dostaneme takúto požiadavku, môžeme byť podporou, pokiaľ ide o identifikáciu vznikajúcich rizik. Na to sme tvorili maličký tím. Tam sa zameriavame aj na neregulovaný sektor, neregulované produkty, aby sme včas dokázali, dokázali detekovať rizika. Ďakujem, hovorí pán predseda. Doponková otázka pani Krostet. No už povedali ste mi k tej mojej prvej otázke, že by ste chceli navýšiť rozpočet do 50 miliónov eur, aby ste mohli naozaj pracovať vo vhodných podmienkach. Možno keď takémuto navýšeniu nedôjde, áno, prostriedky sú obmedzené. Hm, dúfať môžeme, ale situácia je zložitá, takže myslíte si, že aj v prípade nenavýšenia prostriedkov dokážete vaše úlohy adekvátne zvládať? Toto je naozaj zložitá otázka. Je to trošku taký pesimistický prístup, ale pokúsim sa o to. No už myslím si, že v takom prípade sa budeme musieť zamyslieť nad prioritami. Buď to si povieme, je dôležité splňať tie žiadosti bez nejakého dialogu so žiadateľmi. A v takom prípade presunieme zdroje od kontaminantov a otázok súvisiacich s výživou k k tým žiadostiam. Toto sú veľmi dôležité otázky pre nás. Alebo povieme, nie, chceme konať v oboch týchto oblastiach. A v takom prípade sa zkrátka zmierime s tým, že v prípade tých žiadostí budeme pomalší, ale naša interakcia s tými žiadateľmi bude o to kvalitnejšia. Ďakujem, pani Delange. Ďakujem pekne, pán predseda. V tejto diskusii sme počuli veľa o potrebe lepšieho vybavenia personálom a financiami a ja nemám rád tento pesimizmus, keď sa hovorí, keď nebudeme mať také také zdroje, tak eh, nemôžeme zvládnuť naše úlohy a chrániť spotrebiteľov. Mi tu však chýba jedno, ako, mi tu chýba jedno a to, ako zlepšiť EPSu zlepšením postupov bez nejakého navyšovania finančných prostriedkov, napríklad zlepšenie komunikácie a spolupráce so žiadateľmi. V prípade tých zdravotných informácií tie postupy e, trvajú veľmi dlho a sú veľmi drahé, hlavne pre malé a stredné podniky. A na záver dostanú odpoveď áno alebo nie. A po mňa, podľa mňa by bolo dobre, keby niekto zdvihol telefón a povedal firme, áno, tá zložka, ktorú sme nám predložili, je v poriadku na 95%, ale chyba nám ešte to a to. Takže nielen jednoduchá odpoveď áno alebo nie, ale komunikovanie, ak odpovedie nie, tak potom celé začína odznova, takže toto je naozaj mrhanie časom. Takže ako plánujete zlepšiť túto oblasť? Nož, musím povedať, že tu vôbec nie je také čierno-biele, áno alebo nie. My sme v kontakte so žiadateľmi, ale ten dialog je limitovaný vzhľadom na to množstvo žiadostí, ktoré sme dostali, takže tá kvalita toho dialogu, tej komunikácie s žiadateľmi je obmedzená zdrojmi. My e, žiadame o vašu podporu, ale to neznamená, že my sami nič nerobíme. S podporou externých konzultantov sme naštartovali projekt na zlepšenie našej efektívnosti, na zlepšenie našich postupov, tak, e, aby sme fungovali naozaj efektívnejšie, aby sme čo najlepšie využívali nám dostupné zdroje. Nechcem tu teraz šíriť nejakú paniku, pokiaľ ide o zdroje. Ja len hovorím, že Nemáme rovnakú podporu ako iné agentúry v EÚ, ktoré spracúvajú podobné počty žiadostí. 800 žiadostí každý rok, toto je potrebné uznať a podľa toho rozhodnúť o alokovaní zdrojov, vychádzajúc zo stanovených priorít, ale ESA vám bude k dispozícii, budeme robiť, čo budete chcieť ale je dôležité, aby sme tu mali takýto priamy otvorený dialog. Áno, my by sme tie žiadosti chceli riešiť rýchlejšie a lepšie, ale toto všetko súvisí so zdrojmi. No, e, tuším, sa nám to tu zvrháva na otázku sliepka alebo vajce, takže ešte raz opakujem. Áno, máte veľa žiadosti rozpočet zrejme stanete navýšený. Vy najlepšie poznať situáciu u vás, takže kde chcete zlepšiť tie postupy, kde presne tie zlepšenia e, nastanú. A ste vôbec ochotní prísť takýmito zlepšeniami? Áno, samozrejme tá ochota tu je. Už sa snažíme. V roku 2011 vytvoríme v organizačnom harmonograme Task Force, taký určitý helpdesk na zlepšenie komunikácie so žiadateľmi. To je prvý praktický krok. Tiež sa snažíme zrýchľovať našu činnosť, e, zlepšovať komunikáciu s žiadateľmi a budeme v tom pokračovať v roku 2011. Ďakujem pekne, pani Gutierrez Cortines. Muchas gracias, muchas gracias, señora. Ďakujem veľmi pekne. Pane, ďakujem pekne za vašu prítomnosť. Páči sa mi váš spôsob, ako ste odpovedali na otázky a zdá sa mi, že vaše vedy, odpovede vždy vychádzajú z vedy a to je veľmi dobré. Nenechajte sa zahnať do kúta, um, hoci sa o to kolegovia snažia. V prvom rade, my v Španielsku e, máme veľké obavy spojené s importom produktov z Maroka, ktoré neprejdú e, lekárskou kontrolou alebo zdravotnou kontrolou ohľadom e, látok, ktoré sú použité pri ich pestovaní a výrobe. Európa samozrejme kontroluje len kvóty, ale nevieme presne, ako potrubne sú kontrolované tovary v rámci týchto kvót a je tu stále celý rad produktov, ktoré nie sú kontrolované. Čo s produktami, ktoré sú na európskom trhu, ktoré pochádzajú z Maroka? Akým spôsobom sa s nimi vysporiadať? Oni prichádzajú na potravinový trh. Druhá otázka, ak mi vystane čas. E, máte informácie o tom, aké opatrenia e, e, že, že, že aké opatrenia majú GMO a síce, že umožňujú používať menej pesticídov, je to pravda? na Margo prvej otázky, ktorá sa týka importov, my nemáme zodpovednosť za kontrolu dovozu, dovozu do územia Európskej únie, je to už pomerne pravidelné, ale že komisia nás žiada, aby sme poskytli vedeckú pomoc eh, pri, pri situáciách, keď ide o produkty, ktoré prichádzajú na európsky trh a identifikuje sa kontaminant alebo identifikuje sa konkrétny problém. A práve preto v roku 2007 sme, sme pridali vlastne takúto zodpovedanie takéto otázky ako jednu z kľúčových odmôd FC a máme tu procedúry, ktoré nám umožňujú v priebehu niekoľkých dní poskytnúť rýchlu vedeckú e, analýzu, e, tak aby sme pomohli manažerom rizik, keď e, ide o riziko. Napríklad v prípade melamínu, takisto aj v prípade nikotína, ktorý, nikotínu, ktorý bol v hríboch, ktoré boli importované z Číny. Rovnako aj na írskom trhu bolo, boli produkty kontaminované diocínmi a myslím si, že to boli efektívne nástroje, ktoré nám umožnili vyhnúť sa väčším krízam a ochrániť verejné zdravie. Na Margo GMO Myslím si, že nemôžem poskytnúť všeobecnú odpoveď na vašu otázku. Musíme sa na to pozrieť v prípade každého individuálneho modifikátora, každej konkrétnej úpravy GMO. A niektoré konkrétne GMO sú vyvíjané práve s cieľom znižovania použitia pesticídov. Som presvedčená, že v kontexte legislatívy, ktorá v súčasnosti v Európe existuje. Je to čosi, čo my dostávame ako informáciu v rámci tých zložiek, ktoré k nám idú, ale nemáme e, pôsobnosť, aby sme dokázali posúdiť túto konkrétnu tému. A teda e, my len posudzujeme efekt, neposudzujeme efektivitu alebo alebo, alebo iné potenciálne mhm. benefity pre životné prostredie. To môže prísť v budúcnosti, ale v súčasnosti to nie je naša pôsobnosť. Existuje to napríklad v prípade krmív. Robíme to eh, v oblasti krmív, ale aj pre pesticídy. A nemáme žiadnu zodpovednosť až do posiaľ vo vzťahu k týmto požiadavkám alebo k týmto informáciám. Ešte jedna otázka. máte aj zodpovednosť za, keď hovoríte, že máte zodpovednosť za produkty, ktoré sú importované, ehm, berúc do úvahy, aký objem týchto produktov je a ocitajú sa na, na voľnom trhu a vlastne prichádzajú z iných krajín Stredomoria, bolo by vhodné, aby ste mali nejakú autoritu na kontrolu takýchto tovarov a týchto produktov, ktoré stále masívnejšie prichádzajú zo Severnej Afriky alebo z iných krajín? zaobchádzame s týmto sektorom podobne ako s inými sektormi a to práve v kontexte stále väčšej globalizácie a myslím, že práve o tom hovoríte to nie je len v rámci pôsobnosti EFSI, ale môžem jednoznačne povedať, že Európsky systém bezpečnosti potravín vytvára viacero mechanizmov, regulatívy, ale aj kompetentných orgánov, ktoré má na starosti kontrolovanie týchto vecí, zabezpečovať to, že že tieto produkty nebudú mať negatívny dopad na zdravie, všetkým na, na zdravie spotrebiteľov. Ako EFSA môžem povedať, že, že tu sme vytvorili systém, ktorý má, máme tu veľmi malý tím, v rámci ktorého sa snažíme preskúmať to, čo sa deje v oblasti neregulovaných produktov, a to s cieľom e, uistiť sa, že by sme mohli e, rýchlo identifikovať potenciálne e, nové rizika. Ako som už povedala, ak sa teda niečo potom stane, tak tá dôležitá vec je, aby sme my boli k dispozícii manažerom rizik, vám alebo komisii, e, aby sme vedeli poskytnúť poradenstvo a poradiť aj spotrebiteľom, tak aby sme ochránili ich zdravie. Ďakujem pekne. Ako určite viete, sú dve dve veľké epidémie. Je to diabetes a obezita. Sú to ako časované bomby pre našu civilizáciu. 90 diabetesu súvisí s nárastom hmotnosti, najmä v dôsledku silnejšieho ekonomického tlaku. Bojíme sa, že rodičia nebudú robiť správne rozhodnutia pre nákupe potravín alebo také zdravé rozhodnutia pre nákupe potravín. Vedela by si EFSA nájsť úlohu v tomto smere a podporovať zdravie, zdravé, e, zdravé životné návyky pri stravovaní pretože častokrát sú ľudia veľmi depresívni, keď tomuto čelia, ale podľa môjho názoru toto by mala byť oblasť ďalšieho výskumu a samozrejme uvedomujeme si obmedzenia rozpočtu a personálu. Ďakujem pekne. Áno. Máme úlohu. Výživa je súčasť nášho mandátu zo zakladacej listiny a zakladajúceho nariadenia a musíme poskytovať vedecké poradenstvo v spojitosti s týmito témami Eh, najmä aby manažeri rizik vedeli prijať adekvátne rozhodnutie, aby do, dokázali zabezpečiť efektívnu verejnú politiku. Robili sme to tak nielen v oblasti zdravotných atribútov alebo zdravotných eh, zdravotných vlastností mm, látok a materiálov, ale takisto pri týchto makro, makrolátkach alebo makro strave sme sa snažili pomôcť členským štátom vlastne preložiť um, tieto informácie do toho, čo my nazývame akési usmernenia pre výživu a, a živiny, ktoré sú v potravinách. My sa snažíme, my nielen, že konzumia potraviny, ale vlastne snažíme sa to pretaviť do, do príspevku pre zdravie a budovanie preventívnych opatrení voči civilizačným ochoreniam, ale áno, chceme do tejto oblasti viac investovať. Ďalšie žiadne otázky nevidíme. Kolega, ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Ako ste si mohli e, všimnúť z viacerých otázok, ktoré zazneli, tento výbor e, si pozorne všíma aktivity vašej agentúry a to s veľkým záujmom. Čo sa týka správy um, Uvedomujem, Myslíme si, že práca agentúry je veľmi dôležitá, najmä pri posudzovaní rizik spojených s potravinovým reťazcom. A boli by sme veľmi radi, keby všetky členské štáty poskytovali boli, keď všetkým členským štátom boli poskytnuté inštrukcie zo strany schválených agentúr, tak aby spolupracovali s EFSO. V Taliansku zvažujeme vytvorenie Národnej agentúry, ešte sme tak nespravili zatiaľ. Žiadam vás samozrejme na vaše stanovisko ohľadom vnútroštátnej legislatívy, lebo to nie je vaša kompetencia, ale chcel som len vedieť, mm, ako by ste mi mohli technicky poradiť, alebo teda technické posúdenie z vašej strany na základe vašej skúsenosti, vytvorenie národných agentúr, ktoré by spolupracovali s EFSO. Bolo by to užitočnejšie? Je to užitočnejšia forma spolupráca ako iné? Treba si uvedomiť, že máme veľmi odlišné systémy v rámci jednotlivých členských štátov. Ako ste povedali, 10 alebo 12 štátov má, um, má jednotnú národnú agentúru pre potravinovú bezpečnosť a iné agentúry pre posudzovanie rizík. Iné to tak nemajú, iné členské štáty to nemajú. A to nám bráni pracovať spolu efektívnym spôsobom. A keďže hovoríte o Taliansku, môžem vám povedať, že máme veľmi efektívnu spoluprácu s Talianskom to je jeden z členských štátov, ktorý, členských štátov, ktorý je veľmi aktívny v oblasti aktívnych grantov a projektov vo verejnom obstarávaní, ktoré máme v rámci posudzovania rizik. A to ukazuje, že neexistuje nejaký jednotný inštitucionálny model. To, čo je dôležité, je odhodlanie zo strany členského štátu spolupracovať a komunikovať s nami, tak aby sme sa vyhli eh, duplikácii, budovali synergie a aby sme všetci pracovali na tom, aby sme zlepšili verejné zdravie. Dobre. Teraz tretie kolo otázok. Nie je tu niekto za nezaradených. Ani z ECR tu nikto nie je, takže pokračujeme zelenými. Pán Šliter. Áno, ďakujem pekne. Uh, Diskutovali sme o nezávislosti expertov a tak ďalej. Analýzy rizik boli už kritizované predtým. Sedím za vami, mimochodom. Moja otázka teda je, ehm, pri nedávnej kukurici, ktorú ste schvalovali a ktorú ste schválili podľa vášho vedeckého názoru, je to e, kombinácia viacerých predtým schválených geneticky modifikovaných rastlín. A vy zrazu poviete, že je nepravdepodobné, že to zmení. Je nepravdepodobné, že sa zmení e, toxicita takejto látky alebo jej e, negatívne vplyvy, ale všetci veľmi dobre vieme, že 1 plus 1 plus 1, keď hovoríme o toxicite napríklad, keď sa sčituje viacero látok, to môže byť oveľa viac než 3 alebo 4. Takže čo je základ pre eh, tento predpoklad? A rovnako ste nerobili špecifický test, alebo ste nečítali o ďalšie špecifické testy okrem 42-dňovej eh, štúdie krmenia kuriat. Ehm, čiže to vychádza len z 1 42-dňovej eh, štúdie. Ako to môžeme povedať? To je veľmi krátka výkrmná doba. A okrem toho, reziduá pre životné prostredie, ktoré môžu byť spôsobené náhodným, náhodným použitím alebo náhodnými únikmi a tak ďalej. Ako vieme posúdiť túto kvalitu? Nie sme spokojní s, takýmto, s takouto analýzou rizik. Ďakujem pekne. V prvom rade k spôsobu, ako e, k tej, referencii na neistoty alebo k skutočnosti, že niekedy používame toto slovo nepravdepodobné. Um, to, čo tu hovoríme, je to, čo dokážeme zabezpečiť to, čo dokážeme získať zo súčasných vedeckých možností a vychádzame z vedeckého poznania, ktoré máme a z dát, ktoré nám sú poskytnuté. Ale na druhej strane musíme zabezpečiť to, že nie len robíme analýzy rizík pre, skôr ako je produkt predávaný, ale zároveň my vytvárame aj možnosť pre monitorovanie tohoto rizika tak, aby napríklad E, očakávané efekty a dopady e, mohli byť identifikované v rámci kontextu, ktorý nazývame post-market monitoring system, čiže e, monitorovací systém po predaji. A my vlastne na základe požiadavia, ktoré dostávame od Európskej komisie, analizujeme dopady, keď komisia chce aby každý rok EFSA dodávala vedeckú správu pre daný výrobok a tam vlastne posudzujeme dáta, ktoré dostávame od členských štátov a od, orgán, od firiem, ktoré predávajú geneticky modifikované organizmy. A e, na to základe toho, čo bolo priamo namerané a pozorované. A vidíme, či tam je nejaký očakávaný dopad, alebo e, zistujeme, či nejaké potenciálne rizika, ktoré boli identifikované, sa naozaj ukázali a potvrdili v praxi. Takže toľko na ako prvá odpoveď. Čo sa týka výkrmných skúšok, my ich nevyčlenujeme. My len hovoríme v našich usmerneniach, rôznych usmerneniach, že môžeme potrebovať v istých podmienkach v závislosti od úvodných krokov kde porovnávame podstatné ekvivalenty, môžeme vytvoriť ďalšie následné toxikologické štúdie a to je práve to, o čom by sme radi diskutovali v rámci tohoto pracovného workshopu. Pevne verím, že budeme tam mať aj aktívne zapojenie expertov eh, z viacerých strán a o tom budeme diskutovať v roku 2011. Ďalej, čo sa týka environmentálneho posudzovania rizik, um, nedávno sme urobili revíziu nášho posudzovania environmentálnych rizik a to na základe požiadavky Európskej komisie. Uh, to je najprv zmena v metodike, tak aby sme posudzovali dlhodobý dopad GMO na životné prostredie. A to nám zároveň poskytne aj príležitosť na to, aby sme dokázali zbierať viac dát a viac informácií a potom budeme vedieť zabezpečiť to, že budeme vedieť chrániť tak verejné zdravie, ako aj životné prostredie, nielen v oblasti GMO. Okay. Next uh, question from... Ďakujem pekne. Ďalšia otázka. Aha, doplňujúca otázka, nech sa páči. 10 otázok a chápem, že potom my sme tie králiky na testovanie, my sme tie laboratórne myši. Ak je to úplne nová látka, e, máme tam nové BT toxíny na jednej novej látke. Veľmi dobre viem, že kombinačný efekt je iný. Prečo nežiadate ďalšie testy? Pretože pôvodný výkrmný test bol veľmi krátky, bol to veľmi krátko a pýtali sme sa len na to, že, sme, e, že vy, vy ste overovali len nutričné kvality, výživné kvality danej látky. Myslím, že by to nezodpovedalo realite, aby sme povedali, že, že vyčlenujeme využívanie v 90-dňové štúdie, to sa už stalo a to, čo robíme, je to, že nemyslíme si a nie sme jediní, ktorí to hovoria, že toto nie je adekvátne hneď od začiatku, aby sme žiadali výkrmné testy systematicky a my sme identifikovali kritériá, ktoré používame na to, aby sme identifikovali, kedy a na základe akých podmienok je to dôležité. A ako som už hovorila, sme otvorení voči diskusii s expertami z rôznych strán k tejto konkrétnej téme a budeme diskutovať o tejto téme v roku 2011. Frederik Ries. Frederik Ďakujem, pán predseda. Asi desiatí sa už pýtali na nezávislosť vedeckých expertíz ale je to jedna z principiálnych vecí. Pýtať sa vás práve na toto a e, ne, nepustím sa e, ešte raz do tej istej témy. Otázka znie, e, ako je to s bisfenolom a veľmi sa, e, som prekvapená, že o tomto sa ešte nehovorilo. Komisia by to mala tento návrh e, zakázať. Tento návrh má byť zverejnený v januári alebo v februári. Mňa by zaujímalo, ako to vyzerá v tom sklbení s vašim stanoviskom, ktoré, pokiaľ viem, bolo už publikované e, v septembri či e, októbri niektorí predrečníci konštatovali tú neekvivalentnosť vo vašom vo eh, vašej komisii jeden z členov bol v menšinovom názore, to sa nesledovalo potom. Teda ako vy analizujete celý ten príbeh bisfenolu? Yes, Ďakujem, áno. Um, uh, panel, the... Kompetentný uh, uh, panel fungoval 6 mesiacov teda dôležitá vec a naše vedecké stanovisko k tomuto zva, teda my, aby sme vydali e, vedecký, vedecké stanovisko, sme museli rozsiahlo študovať vedeckú literatúru, Eh, identifikovali sme, pokiaľ ide o denný príjem bisfenolov, ako aj inej organizácie, že niektoré eh, štúdie naznačujú dopady u nízky, nízkych dávok, ale tieto prieskumy majú nedostatky. My sme v stanovisku toto vyzdvihli a to eh, rizikoví manažéri potom podporili. <coughs> Predovšetkým preto, pretože je dôležité zdôrazniť, že eh, že to, ten prieskum VHO eh, došiel k podobným výsledkom. My musíme naďalej eh, zlepšovať spôsob, akým vyjadrujeme neistoty treba merať teda tú, tú, tú, tú dôveru, ktorá, ktorú popisujú veci a takisto, aby sme dokázali povedať e, na základe diskusie spoločnosti, či môžu e, väčší dôraz klásť na neistoty alebo nie. A toto je tiež príklad e, implementácie toho preventívneho prístupu, takže my budeme na úzko monitorovať, úzko monitorovať naďalej v FSE, budúcich mesiacoch a rokoch toto. Takisto sme e, posudzovali chemické látky, ktoré budú nahrádzať bisfenol A, na, hlavne e, v komblíkoch, pretože niečo musí, niečo musí nahradiť túto látku. Oui, merci. Je, je comprends la difficulté. Ďakujem, chápem, aké zložité problémy máte pred sebou, ale čas od času sa treba držať e, v rámci limitov toho mandátu. Vočula som podobnú rozpravu, aj obdobnú rozpravu k iným agentúram, napríklad o eventuálnej škodlivosti elektromagnetických vln. My z vašej, za vašu časť očakávame väčšie reakcie a Veľmi krátko k tomu, čo ste vyzdvihli na úvod. Hovorili ste o eurobarometri, o, o tom, ako je EFSA dobre vnímaná zo strany európskych inštitúcií. To, čo mi tam tak trochu chýbalo, hoď aj môžete povedať, že to vaša úloha nie je, predsa len vo vzťahu k európskym občanom čo chcete robiť v budúcnosti, aby ste sa sústredili viac na túto otázku? Um, Súhlasím s vami, že v našej komunikácii by to malo väčší dopad a to je poučenie, ktoré sme získali v minulom roku, keď, keď, keď sme experimentovali s komunikatívnymi aktivitami a tiež musíme zabezpečiť, aby sme naše zdroje čo najlepšie využili rozvinieme tematickejší prístup, pokiaľ ide o našu komunikáciu, na, najmä v oblastiach, kde môžeme vysvetliť, ako naša práca sa odráža na verejnom zdraví. Napríklad, keď lepšie vysvetľujeme našu, našu prácu, pokiaľ ide o diagnostiku zvierat pokiaľ ide o patogény v potravinovom reťazci. Tieto konkrétne prípady nám umožňujú vysvetliť, akú máme úlohu a ako sa potom to využíva u rizikových manažerov v komisii, v členských krajinách. Nesmienia to, nemení to snáď závažne našu komunikáciu, ale má to väčší dopad. A takisto e, Nezávislosť je čosi, čosi, čosi, čo treba komunikovať. Prečo sú e, vedci dôležití v rámci aktivít s priemyslom s inými? Prečo musíme zabezpečovať, aby nebol konflikt záujmu? A prečo je nemožné povedať súčasne, že nikdy nebudeme pracovať s vedcami, ktorí nikdy neboli v kontakte s predstaviteľmi priemyslu alebo s inými organizáciami, pretože to je dôležitou časťou rozvoju, rozvoja verej, verejného výskumu za posledných 10 či 15 rokov. Linda McEwan. Um, thank you. Linda McEwan. Ďakujem, vy ste vašim názvom je EFSA, ale máte, e, ste zodpovední aj na, za iné oblasti, kolonovanie, e, environmentálne dopady e, geneticky modifikovaných organizmov, ale akú rovnováhu Uh, umiestňujete do svojej práce? Vnímate svoju prioritnú úlohu v oblasti bezpečnosti potravín? Pretože iní nám povedzme povedia o klonovaní, že EFSA povedala, že je to bezpečné pre, pre e, bezpečnosť potravín a preto je to aj bezpečné na jedlo. Vidíte tam tú rovnováhu? Tú, to, že jedna vec je dôležitejšia než iná? Alebo na, napríklad práve klonovanie geneticky e, modifikované organizmy? Ja si myslím, že naozaj bezpečnosť potravín alebo dopad na ľudské zdravie je dôležitou misiou, ktorú sme dostali. Takisto to vysvetľuje náš názov. Keď posudzujeme výrobky, technológie, okrem toho ešte dodatočne analizujeme aj iné aspekty, napríklad zdravie zvierat, efektívnosť, životné prostredie, prínosy pre životné prostredie. Toto všetko integrované do komplexného poradenstva, ktoré nikdy nezabúda na to, že bezpečnosť je v centre našej pozornosti, že je to našim mandátom. Takže tá multidisciplinárny prístup e, vrátanie našich e, externých expertov, to nám umožňuje postupovať integrovane kde splňame predpisy bezpečnosti, ale aj iné aspekty, ktoré vy ako legislatívny orgán, ako rizikoví manažeri využívate, pretože váš prístup je, je komplexnejší. A to, že nikdy nezabúdate na bezpečnosť, keď sa pozeráte napríklad na zdravie zvierat alebo na efektívnosť, to všetko je veľmi dôležité. A naďalej sa na to v budúcnosti musíme v našej práci zameriavať. Takže nikdy nepreverujete potrebnosť, e, to, či potrebujeme niečo, či potrebujeme klonované meso. To je tá otázka. E, Judy tu hovorila o národných štanda- e, normatívnych orgánoch na európskej úrovni. Vlastne suplementujeme túto prácu, alebo je to skôr duplikovanie. Vlastne zvyšujeme si náklady a nie naopak, že by sme ich znižovali. Nemyslím si, že možno povedať, že sa pozeráme na želateľnosť technológie či produktu, ale napríklad, keď sa nás spýtajú, aby sme sa pozreli na efektívnosť výrobku, tak sa pozeráme na to, či tento výrobok prinesie nejaký úžitok, či už polnohospodárom, ktorí ho použijú, zvieratám, ktoré ho zjedia, spotrebiteľom, životnému prostrediu. Čiže tu toto je veľmi potrebné e, tomu, čo vy hovoríte, želateľnosť. Tá, tieto aktivity s cieľom užitočnosti smerujú práve na túto otázku. Nie, máme iný mandát ako e, národné orgány bezpečnosti potravín a nikdy v EFSE sa nebudeme zaoberať otázkami, ktoré sú relevantné len na lokálnej či národnej úrovni to našim cieľom není. Ale ak máme takto postupovať, potrebujeme od národných orgánov údaje, potrebujeme od národných odborníkov prístup k ich skúsenostiam. Takže preto sme vyvinuli systém, kde sa zapája EFSA do vedeckej práce národných agentúr túto dimenziu v budúcnosti treba aj posilňovať. Ďakujem Elizabeth Agardini. Ďakujem, eh, eh, vážna pani riaditeľka. Mnoho vecí už odznelo a ja sa chcem vám poďakovať za túto možnosť. Snáď ešte raz v krátkosti by som chcela eh, hovoriť ehm, o Eh, problematike eh, platieb v oblasti zdravotníctva. Čo hovorí k tomu EFSA? Sú tu však aj funkčné eh, výpovede, farmaceutické kritéria, ktoré prijala agentúra a to často viedlo k výsledkom a evaluáciám, ktoré sú celkom rozdielne, ak nie protichodné v porovnaní s inými odporúčaniami svedeckého sveta. A preto by som chcela vedieť, či tento prístup e, nezamýšľate premyslieť. A pokiaľ ide o stále narastajúcu pracovnú záťaž a potrebné informácie pre spotrebiteľov, mám otázku. Popri navyšovaní rozpočtu a popri e, dodatočnom e, personále, Potrebujete pre lepšiu účinnosť snáď ešte aj niečo ďalšie? Myslím si, že práca, ktorú robíme, prebieha v kontexte mandátu, ktorý nám udelil e, zákonodarca, pokiaľ ide o, o usmernenia, čo e, problematiku health claims a to sa týka aj všeobecných vedeckých dôkazov a to je veľmi náročný koncept a to je v kontext, v rámci ktorého pracujeme. Máme pomocné materiály, aby priemysel uchádzač, uchádzačov mal lepšie pochopenie, aké sú požiadavky, aby sme dokázali to posúdiť a ako budeme posudzovať dáta, ktoré nám posielajú a vaša otázka sa podľa mňa týka aj toho, ako možno zlepšiť dialog s uchádzačami, tak aby tí, ktorí v prvej inštancii boli odmietnutí, mohli sa vrátiť s lepšou žiadosťou. Viem, že je to dôležité a tu vytvárame množstvo workshopov, začínajú tento týždeň, kde prizveme odborníkov z, oblasti priemyslu, aby sa zúčastnili workshopov k špecifickým e, požiadavkám, napríklad imunita. Ako vyzerá situácia v, v oblasti vedy k tejto téme? Výmena medzi odborníkmi a odborníkmi z EFSI, aby sme si lepšie rozumeli. Takže problematika health claims veľmi úzko spolupracujeme s komisiou, aby sme zabezpečili za, zameranie na priority a myslím si, že to bolo v tomto zmysle doteraz veľmi úspešné. Komisia nám pomohla identifikovať, kde sú priority a prečo sme momentálne pozastavili botanické výrobky, ktoré v budúcnosti snad znanovo otvoríme. To je pre nás dôležité spolupráca s komisiou, aby táto veľmi náročná práca kde je veľké množstvo produktov, eh, aby sme tu úspešne pomohli EFSE. A teraz eh, má právo na otázku eh, SAD e, a teraz pani Rod Berend. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa vrátiť hlavnej téme otázok tohoto vypočutia. To je na jednej strane kvalita vedeckých názorov a, a otázka e, geneticky modifikovaných, modifikovaných organizmov a nezávislosti. Ja viem, že vy poznáte tieto problémy. Ja poznám odpoveď, ale možno kolegovia ju nepoznajú. Prosím, povedzte ešte raz, ako zabezpečujete, že máte najlepšie vedecké názory, aké ťažké je získať mladých, dynamických vedcov, aby šli do Parmy, aby e, ľudia sa zameriavali na služby, aby, ako je zložité pre vás s tým mandátom a štatútom a poriadkom, e, služobným poriadkom, ktorý máte, aké ťažké je to pre vás rozšíriť vaše úlohy, berúc do úvahy všetko to, čo si spoločnosť vyžaduje. Nielen vedecké poradenstvo ku klonovaným zvieratám napríklad, ale aj aké sú potreby spoločnosti, aké ťažké to všetko je. A na záver by ste mohli povedať, čo by ste si ešte želali. Keďže sme tak povediať na konci otázok, Dagmar mi akoby prevzala rezume. Vidíme tu práve tento, tento výbor má veľmi veľk, veľ, veľké starosti, pokiaľ ide o zdravie, intaktnosť prírody, čo u rôznych metód eh, je predmetom rizik a práve tie otázky nezávislosti FC, kvality posudkov, ďalej sloboda eh, pracovať preventívne a nielen afirmatívne, to všetko sú veľké komplexy, ktoré tu musíme za 1,5 hodiny prebrať. Vážená pani riaditeľka, máte snáď ešte teraz 5, naposledy 5 minút čas e, e, uzavrieť tento okruh a všetko toto zodpovedať. Thank you very much. Ďakujem. Iste, ako ste povedali, Dagmar, je to veľmi ťažké. Máme však veľmi dôležité portfólio. Treba pokračovať v ochrane bezpečnosti potravín a životného prostredia a tiež zdravie zvierat osobitne. Na to sme v tomto zmysle dobre vybavení, pretože už nie sme v tom stave, kde sme boli pred 5 rokmi, vďaka podpore, ktorú ste nám dali. Um, podarilo sa nám zlepšiť naše pracovné metódy. Máme lepšie zjednodušené postupy, máme interne externe lepšie postupy. Zlepšili sme vedeckú spoluprácu s členskými krajinami, čo nebolo možné pred 2007 diverzifikovali sme obdivuhodným spôsobom interdisciplinárne prístupy, ktoré máme a súčasne uznávame, že tieto výzvy sú čoraz náročnejšie. Na našu prácu sa kladú čoraz ťažšie požiadavky. Tento rok sme dostali napríklad 900 vedeckých požiadaviek z Európskej komisie. Dvojnásobok v porovnaní s minulým rokom. To treba zvorazniť, My sme pripravení pokračovať v poskytovaní čo najlepšej pomoci. Chceme čo najlepšie využiť naše zdroje. A tu sa vrátim slovám pani De Lang. Dnes žiadame si len viac peňazí a personálu, ale aj vyvíjame väčšie úsilie berieme do úvahy význam jedla pre náš život a pre naše zdravie. Tiež e, berieme na vedomie význam poľnohospodárskeho a potravinárskeho sektoru v európskej ekonomike a berieme tiež do úvahy, že ak chceme e, e, naplniť potreby vás, rizikových manažerov, aby ste mali lepšie odpovede od nás, poradenstvo, nie len pokiaľ ide o bezpečnosť potravín, ale životné prostredie a všetko toto, Chceme vám pomôcť príjmať rozhodnutia na základe komplexnejších odpovedí. Potrebujeme k tomu od vás dodatočnú podporu. Budeme vyvíjať väčšie úsilie založené na komentároch, ktoré ste mi dnes predložili. Budeme e, i ďalej rozvíjať transparentnosť, neistoty, otvorený dialog. I tí, ktorí e, vlastne naše vedecké informácie spochybňujú. Nie, my musíme e, pracovať na nezávislosti našich e, postrehov, ale musíme tiež zabezpečiť, aby sme hovorili s tými, kto e, nie vždy dôverujú našim vedeckým radám. Takže treba identifikovať, ako možno robiť tieto vedecké názory jasnejšie, jasnejšie štrukturované. Treba riešiť vedecké otázky, ktoré spoločnosť kladie lepším spôsobom. A toto, na tomto budeme pracovať v budúcich rokoch a dúfam, že budeme naďalej e, dostávať podporu, ktorú nám tento výbor poskytoval i počas budúcich piatich rokov. Sme na konci nášho vypočutia. Ďakujem vám, kolegovia, za vaše otázky. Pani Žuslan Lanel za jej odpovede. Koordinátori sa stretnú o 15 aby hovorili aj o, e, alebo vytvorili list pre komisiu, ktorý má byť vlastne vyhodnotením tohto vypočutia. A e, tu o 16. E, pokračujeme s Jacqueline McLeod, riaditeľkou environmentálnej agentúry. Ide o perspektívy stav životného prostredia v Európe v roku 2010. Do dnešného povedia zasadnutie prerušujem.